prí, príjmame ho. No, teraz prejdeme k hlasovaniu. Prvé sa týka vytvorenia vyšetrovacieho výboru, pokiaľ ide o e, meranie emisí v automobilovom priemysle. Mr. Carver. Pán Carver. Nope. Bohužiaľ, rečník e, nepoužíva mikrofón. Oh, Prepáčte, pán predsedajúci. Je naozaj nezvyčajné, aby e, my sme mali hlasovať o tomto o 7. včera, e, keď tu bolo len zo pár členov parlamentu, sa, sme o tom boli e, informovaní. Treba e, predtým, než predsedníctvo rozhodne, treba zvážiť všetky námietky politických skupín a poslancov. Je to naozaj nedemokratické a nezvyčajné, čo sa udialo. I can, I can inform you, I was told... Môžem vás informovať, informovali ma, že paralelne to prebiehalo na internete, na webe. OK, now we go to the vote. Merger... Teraz prejdeme eh, k hlasovaniu. Hlasujeme elektronicky, prosím, teraz. A votat toată lumea, votul este închis. Hlasoval, prosím, každý, ak áno, končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz prejdeme k hlasovaniu e, k téme Ibrahim Halava. Spoločný návrh e, odsek 5, e, spoločný návrh uznesenia. You, wanted, wanted the ešte som chcela, aby tento parlament e, e, si uvedomil, že dve sestry pána Ibrahima Halava sú tu dnes e, s nami. Chcem ich len privítať. Mulțumim, mulțumim. Ďakujeme pekne. Teraz kto je teda za 5, za odsek 5, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz e, hlasujeme o uznesení ako celku. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme. Teraz e, ideme ďalej. Situácia na Maldivách. Spoločný návrh e, uznesenia. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. E, odsek 11. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz e, ďalej téma Malajzia, ďalšie spoločné návrh uznesenia od viacerých politických skupín. Pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Je to celkom jasné. Odsek 12. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Odsek 14 pôvodného textu. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz správa Kalniete. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Správa Lochpíler. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá správa Lochpíler. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 2. E, za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 26 v, dvo, v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. príjma sa. Tretia časť za, proti, zdržal sa niekto. príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto. príjma sa. Teraz odsek 30, 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. U, úvodné ustanovenie I, e, oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Vidíme sa. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz prejdeme uzneseniu o e, e, Európskej ekonomickej menovej únii, takže pozmeňujúci návrh 17 je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 5, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 18D. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text, e, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 25 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27. Za. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 29 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, otváram hlasovanie, pardon, končím hlasovanie. Zamietnuté. 31 otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmievací návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté.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 zdržali sa zamietnuté 44 za, proti zdržali sa zamietnuté 45 za, proti zdržali sa zamietnuté 46 za, proti zdržali sa zamietnuté 47 za, proti zdržali sa zamietnuté 48 za, proti zdržali sa Zamietnuté. Trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15D za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté štvorka, menovité hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Uznesenie vo svojom celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pán eh, Preda, správa pána Predu následuje teraz o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014, bod 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté Šestka, oddelené hlasovanie v dvoch častiach za, e, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Sedmička, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 22, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť. Otváram hlasovanie. Čím hlasovanie? Prijaté. 27. oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 33. oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 37. oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 46. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pôvodný text 46. Teraz prejdeme ďalej 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Otváram hlasovanie k prvej časti. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Votul este deschis. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa zamietnutá. 56. oddelené hlasovanie, menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 65. oddelené hlasovanie, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 67. oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Desiatka za, proti, zdržali sa zamietnutá. Jedenástka za, proti, zdržali sa, zamietnutá 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 70 pôvodný text, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté 13 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 73. Oddelené hlasovanie. Menovité hlasovanie prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 74. Oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti. Zdržali sa prijatá druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Teraz e, po 74. pôvodný text, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti. Zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Otváram hlasovanie. Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Šestka za, proti, zdržali sa Skontrolujeme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 87. Oddelené hlasovanie, prvá časť, menovite. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 91. oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 92. oddelené hlasovanie, prvá časť, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 93 za proti, zdržali sa, prijatá. 98. Oddelené hlasovanie, prvá časť menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 103 za, proti, zdržali sa prijaté 104 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. 105. Delené hlasovanie prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 106. Prvá časť za, proti, zdržali sa Prijatá druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 108. Oddelené hlasovanie. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 111 pôvodný text, oddelené hlasovanie, prvá časť menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté tretia časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 114. Udelené hlasovanie, menovité hlasovanie o prvej časti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Tretia časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 119 oddelené hlasovanie prvá časť za proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Pozmývací návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok, menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujem spravodajcovi. A teraz prejdeme ďalej ďalšiemu hlasovaniu 20. výročie Daytonskej mierovej dohody. Máme tu návrh uznesenia ENF. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnuté. Prejdeme teraz ďalej k e, spoločnému návrhu uznesenia zo strany ostatných politických skupín. Pozmeňovací návrh 3 Ústny pozmeňovací návrh pána Predu. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Propunerea... Ďakujem pekne, pán predseda. Náš návrh je, aby v pozmeňovacom návrhu 3 e, sme vyneli tú poslednú časť odseku, ktorá sa začína e, highlights a končí sa zložkom origin, pretože táto časť e, tu si vykladajú bosniaci ako podporu etnickej čistky a je to neakceptovateľné, aby niečo takéto Európsky parlament prijal, by prijal text, ktorý by mohol mať takýto význam. Ďakujem pekne. Ďakujem. Hovorí pán predseda, sú na, e, námietky voči tomuto ústnom pozmeňovaciemu návrhu? Takže takto pozmeňovací návrh potrebujeme hlasovaniu za, proti. Zdržali sa. To si elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz pokračujeme bodom 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5. Menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 4 za. Vy. Kto sa zdržal? Prijaté. Šesť odpada. Návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 2 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz uznesenie ako celok, menovite, hlasovanie otvorené. Kis. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pokračujeme pravou Valero, vývoz zbraní, bod 1, po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 5K, po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 2 za, proti, to sa zdržal, prijaté. Sedmička po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 8 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11. Po častiach prvá časť za proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvrtá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 14. Po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 19. Za. Proti. Kto sa zdržal? prijaté 20 za, proti, kto sa zdržal. Overíme. <coughs> Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 23. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 24 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 26, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 29. Kto, pardon, menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 32. Počastia. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal, prijaté 33, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 35, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 40 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Pardon, overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvrtá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Piatá časť za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Dobre, overíme elektronicky, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Prijaté. prepačte. 41 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnú, pardon, overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 42 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, tretia časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 43 po častiach, prvá časť menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz druhá časť. Hlasujte elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Znova nominálne. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvrtá časť. Menovite hlasujte. Pán Preda. Prijaté. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 46. Po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za proti, to sa zdržal prijaté, tretia časť za, proti, to sa zdržal prijaté. 49 po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 51 po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 54 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 57, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 58 za, proti, to sa overíme. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 59, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie D. Po častiach prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie G. Po častiach prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. A druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Štvrtá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Háčko po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie o uznesení menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Trecem acum la următorul vot. Pokračujeme ďalším hlasovaním. Patenty a práva šlachtiteľov rastlín. Návrh 1. Menovite. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 3 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 5 menovite. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Ešte stále hlasovanie otvorené. Teraz skončím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o štvorke po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka. Menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Záverečné hlasovanie o uznesení ako celku menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme situáciou v Burundi. Spoločný návrh uznesenia. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Štvrtá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Návrh 1, menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Pôvodný text 24 po častiach. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Závračné hlasovanie, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A tým sa dostávame k ďalšiemu hlasovaniu ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike. Šestka za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Jeden za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Dva za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 7 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Overíme elektronické hlasovanie otvorené. Je to návrh 7, o ktorom sa hlasuje. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Prepačte. Trojka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Štvorka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Peťka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Všetkým želám veselé Vianoce a všetko dobré do Nového roka.